Začneme teda s ďalším e, bodom v rámci migrácie. Máme tu e, výmenu. E, teda migráciu z perspektívy EÚ a teraz budeme mať východné výmenu názorov s úradmi ombudsmana z krajín východného partnerstva a západného Balkánu. Budeme diskutovať o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 a vyzvať vás, aby ste sa zúčastnili e, popoludnejšej diskusie. Budeme e, pokračovať v téme z e, hearingu dnes do poludnia s úradmi ombudsmana z krajín východného partnerstva Západného Balkánu. Vítam našich hostí, ktorí zastupujú krajiny v našej najväčšej blízkosti. A teším sa na veľmi zaujímavú výmenu diskusie v druhej časti nášho dnešného zasadnutia. Výmena názorov e, by mala byť príležitosťou na zdieľanie skúseností. Národné e, inštitúcie pre ľudské práva tu e, zohrávajú dôležitú úlohu v tejto veľmi citlivej oblasti migrácie. Na ten proces, ale je... Nede iba o to, ako reagujete na e, celý proces, ale aj ako si vytvárate e, prirodzene e, vzťahy s tými, ktorých zasiahli veľmi silné životné zmeny ako migrácia a to, že sa stanú utečencami, že sa musia presunúť na iné miesto. Keď zohľadníme e, všetky tie zložité situácie v našom e, susedstve, e, na juhod EÚ, ale aj na východ, Vidíme tu tragédiu, ktorá sa odohráva e, v Sredozemnom mori, ale nezabúdajme ani na Ukrajinu, kde je veľmi veľa interne presi- vnútorne presídlených ľudí v dôsledku konfliktu s Ruskom. Je ich 1,5 milióna, niektorí z nich e, tiež e, e, hľadajú iné miesta pre svoj e, život, miesta, kde by mohli pracovať. Mnohí z nich prišli o prácu v dôsledku konfliktu. A mm, hľadajú si teda iné krajiny, niekedy je takouto krajinou moja domovská krajina, kde by mohli začať nový život. Takže máme tu takýto migračný tok z Ukrajiny do Polska. Chcel by som ešte raz dôrazniť, e, že Ide o e, tretie e, stretnutie v tejto sérii a úrady ombudsmana majú svoje nápady, radi by, radi by sa s tým podelili o svoje skúsenosti, o najlepšie príklady. Nechceme si uštedrovať lekcie, chceme sa stretnúť, aby sme mohli zdieľať naše najlepšie skúsenosti. A národné ľudskoprávne e, inštitúcie e, sa e, zaoberajú aj výzvami, ktoré sú spomenuté v akčnom pláne SVČ. Dnes je dobrá príležitosť diskutovať o európskej agende, využiť príležitosť Európskej komisie, aj SVČ, aby sme s nimi prediskutovali, ako komunikujú eh, s mimovládnymi organizáciami. Eh, slovo najprv delím pánovi Poglárovi, ktorý je polským ombudsmanom. Keďže iniciatíva stretnúť sa s e, ombudsmanmi z našich partnerských krajín, obzvlášť e, e, na východe, sa zrodilo z iniciatívy, ktorá vznikla v roku 2002. Bola to iniciatíva doktora Kochanovského, poľského ombudsmana. Chcel by som vám pripomenúť, že pán doktor Kochanovský zomrel počas leteckého nešťastia v eh, Smolensku, kde eh, eh, zomrela celá polská delegácia vrátane prezidenta. Ale túto iniciatívu prevzal nasledovný ombudsman pán Lipovič a Bodnov, ktorému by som chcel poďakovať za to, že sa s takým entuziasmom zhostil tejto iniciatívy. Myslím, že predchádzajúca výmena názorov s našimi partnermi z e, krajín Západného Balkánu, ale aj krajín Východného partnerstva nám ukazuje, že máme dobrú šancu e, pre pokračovanie tejto iniciatívy. Teraz už by som vám chcel udeliť slovo, pán doktor. Uh, in English, um, I, I think... Uh... Hovoriť po anglicky V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi predsedovi, eh, pánovi Gribovi za zorganizovanie tohto stretnutia, eh, takéhoto samitu ombudsmanov z krajín východného partnerstva a eh, západného Balkánu. Ako už zaznelo, je to veľmi zaujímavý formát, ktorý umožňuje diskutovať o dôležitých otázkach z každodenného fungovania ľudskoprávnych organizácií. A, tento rok téma migrácie a krízy spojenej s e, migračným procesom je veľmi e, dôležitá. Treba zohľadniť to, čo sa udialo minulý rok, ale aj to, čo by sa mohlo udiať tento rok. Táto migračná kríza bola a je stále e, dôležitá pre e, viaceré ľudskoprávne organizácie. A je veľmi zaujímavé, že všetky inštitúcie, ktoré sa stretávajú na dnešnom zasadnutí, majú e, dosť rozdielne skúsenosti. Nepovedal by som, že môžete ich názory, označ- e, e, e, skúsenosti označiť jedným slovom. Závisí od histórie, od geografických daností. A podľa toho je migračný problém odlišný v rôznych krajinách. Ale chcel by som povedať, že ak o tomto hovoríme v kontexte fungovania národných ľudskoprávnych organizácií, mali by sme mať na pamäti, že tieto sú veľmi dôležité pre e, rozvoj kultúry e, ochrany ľudských práv v jednotlivých štátoch. Nie je to len e, tak, že každodenné fungovanie týchto organizácií by sme považovali za samozrejmosť Niektoré z nich sú e, novinkou na e, ústavnej a právnej e, scéne svojich krajín, niektoré sú napádané, niektoré majú problémy s financovaním a zároveň sú na ne kladené vysoké očakávania, že budú profesionálne nakladať so všetkými problémami, ktoré existujú v danej krajine. A ako viete, migrácia nie je problém, ktorý je plne akceptovaný väčšinou spoločnosti, že utečenci, migranti by boli iba vítaní s otvorenou náručou. E, práve naopak. Ale ak tieto organizácie majú zohrávať dôležitú úlohu v tomto procese, a národné ľudskoprávne organizácie majú sa zasadzovať za rešpektovanie medzinárodných e, povinností a rešpektovania e, Ženevského dohovoru e, Dublinu 2 alebo iných ľudskoprávnych štandardov. Nesretávajú sa s entuziasmom a ľudia, ktorí vyjadrujú takéto myšlienky alebo ich eh, skúsenosti ako eh, eh, advokáti budúci za ľudské práva sa nestretávajú s entuziasmom. A teda mali by sme mať na pamäti tieto mm, ľudskoprávne organizácie a kontext, v ktorom fungujú. Je to veľmi osobitná úloha, ktorú majú zohrávať. A preto si takéto inštitúcie vyžadujú našu kontinuálnu pozornosť, podporu, aj medzinárodných e, organizácií ako Rada Európy, ale Európska únia. A preto takéto stretnutia ako e, to dnešné sú veľmi dôležité pre každodennú prácu národných ľudskoprávnych inštitúcií. Povedal som, že tento problém je odlišný v jednotlivých krajinách. V niektorých krajinách e, je to skôr problém IDP, inde s migračnou e, cestou, ktorá prechádza e, cez Balkán, v iných budúcej akceptácie, relokácie utečencov v členských štátoch EÚ, ako v prípade mojej krajiny. A v tomto kontexte Treba povedať, že je to diskusia, ktorá sa stretáva s mnohými strach, strachmi a stereotypmi, e, obzvlášť na internete e, sa stretávame s určitými e, na, e, prejavmi e, plnými nenávisti, ktorí sa potom v praxi pretavujú do e, krokov proti migrantom. Treba sa zabrať všetkými týmito problémami a musíme pritom e, zvažovať, do akej miery národné ľudskoprávne inštitúcie tu môžu zohrávať e, určitú úlohu. A e, to napríklad tým, že budú formovať verejnú diskusiu, aké majú byť štandardy, ako ich treba chrániť, aké sú povinnosti štátov, ako by si tieto mali plniť svoje úlohy a tiež je dôležité vytvoriť rámec pre medzinárodnú spoluprácu, obzvlášť ak e, tieto problémy e, sú nadnárodného charakteru. Ale je tiež dôležité mať podporu tých inštitúcií a organizácií, ktoré by Eh, sa mali snažiť o posilňovanie národných ľudskoprávnych organizácií. Akčný plán EÚ e eh, pre eh, demokraciu posilňuje ich rolu, ale nemal, nemali by to byť iba slova. Ich súčasťou by mali byť skutočné kroky, programy. A ja dúfam, že toto dnešné podujatie tiež prispeje Eh, zlepšeniu situácie, ak sa bude eh, organizovať eh, pravidelne, každoročne, aby naše organizácie mohli lepšie pracovať v kontexte migrácie, ale aj iných tém ochrany ľudských práv. Týmto by som chcel môj úvod ukončiť a teším sa na zaujímavú diskusiu. Thank you very much, Mr. Bodner. And uh, next speaker is uh, Madame Debbie Corner, Secretary General, European Network, National Human Rights Institution. Ďakujem. Ehm, pani Kolner, ďakujem veľmi pekne eh, za túto dôležitú in, eh, eh, iniciatívu. Európska sieť ľudskoprávnych organizácií. Som veľmi rada, že je tu veľmi to, toľko veľa zástupcov z vašich rád. Niektorí, ktorí tu dnes do poludnia neboli, eh, nemusia eh, poznať všetky tieto inštitúcie, ktoré sú dosť nové eh, v tej sfére ľudskoprávnych organizácií. Čo to vlastne znamená, že sme súčasťou jednej skupiny, majú mandát zo strany štátu, sú nezávislé tieto organizácie ľudskoprávne, e, ich mandát je široký, takže všetky otázky ľudských práv a tie e, podporujú, ako aj ochraňujú. Takže majú e, veľmi širokospektrálne funkcie, ktoré sa navzájom posilňujú A ako sa to všetko e, prepája e, s e, migráciou a vnútorne presídlenými? Všetky tieto národné ľudskoprávne organizácie sú každých 5 rokov kontrolované, či sú efektívne, nezávislé a tak ďalej v súlade s princípmi z 93. roku a a preto je potrebné, aby tieto organizácie kooperovali s inými národnými orgánmi pre eh, ľudské práva, s mimovládnymi organizáciami, inými aktérmi eh, občianskej spoločnosti. Takže fungujú ako most medzi štátom a občianskou spoločnosťou, medzinárodnou a medzinárodnou arénou. Kroky EÚ a záväzky z akčného eh, plánu sú veľmi dôležité, pretože EÚ e, si e, vybrala e, tieto organizácie ako dôveruhodných partnerov, ktorí majú monitorovať situáciu v teréne. Takže ako sa to deje? V prvom rade, pokiaľ ide o migráciu, mechanizmus ochrany je samozrejme veľmi silný. Ombudsmani sa zaoberajú jednotlivcami a ochranou ich ľudských práv okrem toho, že pomáhajú e, e, parlamentu aj vládám byť v súlade s ľudskoprávnymi štandardami na medzinárodnej úrovni, tiež podporujú kultúru e, práv a ako pán Bodner už povedal, napríklad pokiaľ ide o nenávisné prejavy, tu tiež zohrávajú konkrétnu dôležitú úlohu monitorujú e, ľudskoprávnu situáciu v teréne, obzvlášť e, pokiaľ ide o migráciu, toto je relevantné. E, napríklad sa monitorujú nútené návraty, ku ktorým čoraz viac ide, monitoruje sa integrácia a takisto aj otázky napríklad spojené so vzdelávaním. Viaceré otázky sú spojené s vnútorne presídlenými osobami, Ide o e, otázky ako dôstojnosť, e, majetok, e, ekonomické a sociálne práva. A samozrejme, ľudskoprávne organizácie fungujú vo veľmi komplexnej situácie počas uh, konfliktov alebo tesne po konfliktoch a tam môže byť veľmi ťažké zabezpečiť ich kritickú nezávislosť. A Európska sieť ľudskoprávnych organizácií tieto podporuje pomáha eh, ich eh, zdieľaniu najlepších postupov, napomáha solidarite medzi členskými eh, štátmi, nielen teda v zmysle vzájomnej podpory, ak sú napadnutí, ale aj pri riešení regionálnych otázok ako migrácia, otázok teda, ktoré nemôže vyriešiť každý štát osamotene. Tu teda o konkrétne záväzky voči EU. E ako povedal pán E, Bodner, je dôležité, aby tie pekné slova, ktoré už na papieri existujú, nezostali iba na papieri. Treba sa zaoberať tým, aby akčný e, plán sa naozaj pretavil do praxe. E, Podpora pre ľudskoprávne organizácie neznamuje len podporu pre určité inštitúcie, ale naozaj geographic remit where the NHRI is and we are speaking here about the whole of wider Europe, which affects the EU and all of us here today so intimately. So I look forward now. Slovenská kabína sa ospravedlňuje, ale z technických dôvodov nebude možné pokračovať v tlmočení do slovenského jazyka. Je nám veľmi ľúto, ospravedlňujeme sa poslucháčom. Declaration, which was where NHRIs and ombuds came together to discuss actions in the current situation of migration. But there are also Belgrade principles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 of, uh, of, of, of the future, the state just have the obligation to use in best way their uh, knowledge and experience. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Jako następny pan Jaszari, rzecznik z Kosowa. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Uh,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 Э, России в Крыму. Вы можете ознакомиться с нашими материалами. Muchas gracias, señor Sajarov. Voy a, a proceder a las conclusiones en español. Quiero darle la oportunidad al señor Plenkovic de que haga su comentario y su aportación final. Tiene usted un minuto. Može, evo ja ću par riječi na hrvatskom. Zapravo. Uh, <clears throat> prije svega bih htio zahvaliti našim govornicima i gospođi Musajevoj Borovik i gospodinu Zaharovu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 partnerskom organizacijom sa sjedištem u strasbourgu i to i sa predsjednikom e, parlamentarne skupštine vijeća europe i sa glavnim tajnikom s kojim vodimo konzultacije znamo da je njegov posebni izaslanik gospodin studman dobio posebnu zadaću praćenja stanja ljudskih prava na krimu mislim da moramo iskoristiti tu sinergiju ove dvije organizacije na najbolji mogući način i isto tako pogledati koji su sve instrumenti i to e, sa odgovarajućim proračunskim sredstvima u okviru Europske unije i posebnog instrumenta za promicanje ljudskih prava, ali i drugih e, mogućih e, angažmana samog Europskog parlamenta na ovu temu, slično kao što radimo za transformaciju Vrhovne rade. Mislim da bismo se kao parlament mogli angažirati i napraviti uz ovakvu seriju aktivnosti o ljudskim pravima, a osobito na Krimu,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 que euh, les services de la commission doivent au parlement européen. excusez moi euh, du ton et merci quand même pour les excuses. Merci beaucoup, Madame Bergiat. Um, of course, if any of our colleagues from the external service would like to take the floor for a further explanation, because we have to close this part of the session. Thank you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

tani lonyen zochun bazi yin. Lonyen, lonyen zochun bazi ka nguni, ngayin jikchir jibi ngu shio lonyen zi zuni, nga tang samla zinzong che re. Tena jikchir lonyen di kari jibi zo guwa re si. Ina tani wan nang la shirtang gan ruwa mi to tang lang. Ta ji mabju rang wang re, rondik rang wang re, tani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 rita wumi mundun sarwa jing da zabu langa tangla o tandi jing <clears throat> sarsi chere o tandi chinde eh, la tenne tanga eh, ni tong jaka lo eh, tang tangbo ten zong chere tan zong che gui jim tse chi je jirgol kun la nyamjik chiya la tenne mansan song chiya re. Tani zintang di kari chik chiya ina zina, ta nga chawa charchang zire, nda chawa charchang chima zire. Charchang chima zika chani, nga jami kari chik chiya ni zong ar zina, ta chik nabshiok yato di so na chik hang sang chwa zong tani chire. Kari chik chiya ni zong ar zina, amagami nyantokwa chikche tang, amagami samjaya lakzika, tangdigi mendada. Tani zim chini nga zongwa re zim ngola menda tsing tani ta menda ga jikra tani ga ta gyab da ngo tsangma jini ta libo yang zog chak zog ne tani chik ta zan shim desu tsangma lomba do chak tani chik chak do tani chik chini nga kangpa zog ngola mara cha tani chik chik nge zambo chini ngo ziyar chak chik tani gongda na zam zig wa zam di tang nam wuchin chik tsing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 ta jamina a chaka kapchak za lohu ten za zore tela tenne a tanga chi a ti shele mandra sam ka tani nga na cha ta re ta chaka kapchak da kal chi che na na ba so che na ta ti thong thong ma le ro ma du ra sarat go jab a tani mara lagba ni cham dan jok ro chak che go ti tang la ni or ti nang la chak a tani ru che ne nyen sa ni cha ka yo re tani na tani chaka kapchak ti nang dati namtak chi hore ka kalak jo sara nanga jagda ni tendi jo chi ne ya namtak chi ti namtak da thangma gaz thangma jet chi so thangma ta ti yang javla tendi yo namtak chi so ta thang thangma ga mo ta tendi chi so ta ti tong tong de hang san narche jamba le ka damjer ka tendi na ta ju zo thme ba tendi narche tong tong ngamba ji re ta ti kaptela nam nam tak cheo ni kaptela jawa logic da ta logra tamu de kari chi jawa na ta na khu da ti na zuk ta ni ko ma du chora leng ma de ta te na ta da chak kap chak ti ta ga chak ni cheng ti ti jawri jawa log da ta ga jam ni chi go ni chi da tama ra tamu da na la ma kha ma to mu se ka chi na khu da ta cha ni ko ma de ten ri chi na chi tong tong da han sa ji re te na de da kar ga ko re tene ta chi mung na nga lok kar ya ta ten chi thak dong de ten chi che de mung na da ta kar de na muk ya na pan ro cha song re ta ten chi na cho ten chi gar chi che ne ta nga na sam sam ro thong go re na cho te gar chi na ta lo na la nga rang chan chi de ma mang bo re ta kar so re re re re go si ma chi de su tong re tene chi senpe chibshe da senpe chonga ni cha yirgur kap de la chaba dang chongwa sen na shi go na teso chip chi go si te chip chen ma chi na nga su tsawa rang ni jok men se teni na cho tang tang de na cho tang go ya ge gem chen do teni ja tik song ta nga ta ne ta jak kap mang bo ji ge chun sok da shi sa ta ne ta chi san ji gelam kha mang bo ji da char ni ka chan nga rang cha ka yo yin na ra ta ne chi po pan thom bu go ni ta na yorop chun sok ko na ngai na ra na ba su jang ngok te ne ka cha shat fopaatang shat kruwa ziwa te ngi ti kabla nashtu tandi zika o ne ngi shaksung ka kamro za nga tigari te ngi ngaram ka ngan khar ji ne mak chil yang sip tu chi me zi ah, tani jirgor na nga jing ne nyam jik chi ne ngo shi dang chokbo re tani jikro lo nyi nga nga rang nyi ka chand chi ya mak chil yang sip tu chi me ta nga rang ka fopa zi da ta nga rang ka lo ji ye rang ka shir shim zik te na nga rang ah, ka ta ji dang sha zik tang ne ka sha sha chok chok ka zib ji zik da fopa zi la ngo zin chi ga yo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 maxchi wa ngana sa pendi ge ta me tak tang tang de tang ma sam la me tak tang song tang tang bu na sa de hang sa ma zo ba de tendi chak song ta tendi na chi ta shi li da nang ge sem ni cha la na chi tang yo re yin na da ta te rang ti chu ta wang ge ta shi li ge na chi tang tang de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 xabar tannida xabar jagma tailama xabar jamna chongnari di amerika sanzana xabar tangna chongnari yevropa namdir kute se xabar tangna nikari nga su cheri cho xabar laga jo qoyos xabar tanni tendi ji tan nipchu mi e, tan mesem meshi mi shoyel ndewe tendi gi narchot lisma ni shala man narchot hangsang mang boji tangson ta ta ji lisma ni chala narchot tang tang garamba e, tendi jin tani ta thang niwa de la nga zanzong che re ni tong go lo zanzong che re zanzong che wi kap te la ina ta chi uh, mixer ka ta chi nas chu ta ma ni tong ja ka lo rin uh, nas chu ta ma so uh, tani ta nga ra ina ta po ka jar kap ta po mer ka che ta le ka te ton ro thwa ina shen ni rang kang le thwa de le yin ta ngarang ngomani chosim tambo da ngarang tamja tambo chini po kasa don dang po marik dang po jakob ka tamba chasa ka tanda rangsok tor goya ina yopa mepi tangni ka ngarang lekha ta chiyayin tenro chini ta nirtong gani yang zonjik chiyari dawa samba ndi nang nga zon khang nang nirtong gi lo tenri chigre tani ta rangni ka lekha de ma man than ni chi leyin po marik zi po mazgin bichani ngarang ka ta leyin tani nirtong chigini gi lo yang chir tang samba zon zon chiyari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 dagangawi chorji la jagara nga ta tanshirai ta dela nga yunga ro tani chagare tani tan jingtar nga ranga rewa tang ta chig naba chola na ta mokkar ta chig jig jagada yo tenak so so da karzina ruwa mi thop tang ta ponna ngumma nge chara nang jinde ruwa mi ponna ka posa yong zong na ruwa mi thop tang rang tsa ni yo mare kani da tsa mi dogra rinjiro gore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

jami kati nang khori chong chong zang khori ka ke mo zang tan ne tela kan che gore tang up che ne den den ri che sha go ti tang zan me pe go ni ro tam na pe ms pe ho re tam ma yin ba yin na ra pe pa pe thap song yin na ra po ka ne tang ro mi thop tang ra te za mi do ro che go no ta ti ka cha ta jami eh, dong ba dong dong ba ti ka pe la na ah, ngi par te ah, sha ah, sha chok nang ze bo kar che gen ta ge yin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 tii rukde chongdar chang ge kone jami se chi lakhtar che ona te samchok nang ro na je bokkar ja tang tela japchur nang ro nang je nge bokkar niwa de ten samba te na chapsu chomi ne tang re chapsu chomi ne tang de na chapsu choma stong ni da sa je ta nar su ding yong da yo re ta chong khang nang ne ta chi ge chorten da ta maro ga chong ge yo ta ta mang bo ji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 ngatsu tan lo chig harchen gol ko kho tan nyeng tak tak man jen man wo men yichok chig ni kang de ma le chu na ta te phi ta chi chorten 급적 때 항상 왔죠. 오래 chorten 급적 때 라이나 지금 가서 잡수 좀 해서 라 gyakkyab zo ta marig ta marso tangaya la zo shiwen pe de tang rigne la langchang kayo tata kay tablam tabchi pe nakho marig zik da rigzhong zik kyang shachi la pe lam ka tabchi pe nakho ten ten kayo wari tena ngamani yo wari nirtong jia sanchi da shiwen pe de pe naksab chaya ta shiwen pe de pe pata zik nzanzong de pe mangpo chaya kayo wari tenri re Tati nyengun nanang dawas dawas mbi che chigi ni matela jogjang nazon jogjang ze zonzon cheri te tan dawa chiz ga karson chame ti cherni tan nyengun tak da jan ka thamra thamde mai bi thamra zon sogni lok sam go lok tak chandu yenna ra ku thamkhang nang ga thamkhang nang ni ku ti thamde tsawa rang ni ngulen ji on mar yami di ni ni chum da sa chung chi gang gar me ku mar je rang wa da no rang to som je rang wa ko kang ko je yin je ku na mang de jong ne na ba su na jak chang nang ro nang sop tro tong ju ni wa te na ja na ka sa chi sa chi ga ta chi khon su te nikkar bi la sa chang zu re sa wa rang ni mi dang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 assembly uh, if you want to answer or, or to have some conclusions. Two minutes, very, very short. tani ta ta mi to ne ta sa ta ni tong je la da bin pe sa nyam ro re ta